Takže otváram popoludňajšie zasadnutie. Zápasnica zo včerajšieho rokovania bola distribuovaná, aj príslušné dokumenty sú pripomienky. Nie. Zápisnica týmto je považovaná za schválené.